Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno prajem, dámy a páni, kolegovia a kolegyne. Vítam vás na dnešnom zasadnutí. Máme 9 hodín 7 minút, takže je na čase, aby sme začali s našim zasadnutím. Dostávame sa týmto k bodu číslo 13. Skutočne sa opäť tešíme, že môžeme medzi nami privítať pána Johannesa Hána, komisára pre európske susedstvo, politiku susedstva a rozšírenie. Je medzi nami vo výbore AFET a radi by sme sa s ním pozhovárali pravdepodobne ale asi už posledný krát o témach, ktoré sa týkajú práve jeho portfólia. Chcel by som zvyčajný poriadok trochu zvrátiť tým, že sa vám najprv chcem poďakovať, Johannes osobne aj v mene výboru, za vynikajúcu spoluprácu a za neunávne snahy z vašej strany, pokiaľ ide o podporu politiky pre rozšírenie. V rámci mandátu 2014-2019 mene nášho výboru vám veľmi pekne ďakujem. Takisto očakávame e, konštruktívnu spoluprácu s vašim následovníkom. Ešte musia e, sa udiať ale tie vypočutia v parlamente. Už máme dátum na toto vypočutie vášho následovníka? Ešte nie. Takže stále ten dátum nemáme, čakáme. Vážený pán komisár, myslím, že sa zhodneme na tom, že po Európskej rade sme na kritickej kryžovatke, pokiaľ ide o politiku rozširovania Európskej únie. Ako viacerí iní kolegovia v tomto parlamente bol som skutočne veľmi jasne povedal, že nerozhodnutie ohľadne Albánska a Severného Macedánska, zopakujem to ešte raz, že to bol zlý deň pre Európu. Jednoducho sme neišli s cestou zjednotenia a našich spojencov sme v podstate takýmto spôsobom nechali v štychu a preukázal sa nedostatok strategickej vízie. A to všetko iba kvôli menšine na rade. Myslím si, že musíme vyslať jasný signál, predovšetkým pokiaľ ide o Skopiu, Skopie, avšak myslím si, že treba sa držať našich slubov a nesmieme sklamať našich priateľov a spojencov. Takže chcel by som povedať, že predseda Európskeho parlamentu, pán Sasoli, už vycestoval do Severného Macedónska. To bola jeho prvá externá návšteva. Bolo to 4. 5. novembra a bude ešte jedna návšteva do Albánska 2. a 3. decembra. Takže treba sa predovšetkým pozrieť na to, akým spôsobom budeme ďalej pripravení na ceste pre ďalšie rozšírenie, pretože ak nie, tak tá perspektíva členstva je v podstate iba o prázdnych slovách. Treba sa takisto pozrieť aj na tie výzvy v našom širšom susedstve. Stený Johannes, tešíme sa na to, že si vypočujeme vaše názory, predovšetkým pokiaľ ide o Balkán, ale aj krajiny východného partnerstva, Gruzinsko, Moldavsko a Ukrajina. Takisto nás zaujímajú plány, pokiaľ ide o revíziu východného partnerstva po desiatich rokoch od implementácie a takisto by som takisto chcel zdôrazniť význam zabezpečovania adekvátneho financovania a hľadania riešení, pokiaľ ide o parlamentné stimuly týkajúce sa dvoch externých finančných nástrojov. To sú v podstate piliere pre politické kroky, ktoré tu máme v najbližšej budúcnosti. Je to IPA a NDICI. Takže ešte raz vítajte medzi nami. Budeme mať čas až do 10. a potom sa začne strategický dialog, takisto s vami. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctený David, takisto by som sa chcel srdečne poďakovať za vynikajúcu spoluprácu, pokiaľ ide o tie uplynulých 5 rokov, pretože s viacerými z vás som spolupracoval. Ďakujem vám za vašu angažovanosť, pokiaľ ide o snahu tú situáciu v našom susedstve, či už ide o blízke alebo vzdialené susedstvo, zlepšovať. V úvodných slovách by som sa teda predovšetkým sústredil na Západný Balkán. Je to v podstate v súčasnosti aj taká najaktuálnejšia téma, ak teda dovolíte bolo tu už na to poukázané, že pravdepodobne to je teda posledné vystúpenie v tomto výbore, v, tomto, v tejto pozícii. Keď sme v roku 2014 nastúpili do úradu, tak východzia situácia bola taká, že sa dá povedať, že bola ťažká. Mali sme tu slávne vyjadrenie zo strany pána Junkera, ktoré sa častokrát zle interpretovalo, že vlastne v tomto funkčnom období nebude žiadne rozšírenie ale pravde, to sa týkalo tých, ktorí sú oboznámení s tou matériou, že to bolo skôr také, taký sumár tej situácie, ale častokrát sa to dezinterpretovalo. Od začiatku sme sa snažili jasne vyjadriť to, že jedno, jasná európska perspektíva tu je pre všetkých 6 krajín Západného Balkánu, ktoré ešte nie sú členmi Európskej únie. A dovolte mi teda v stručnosti zosumarizovať to, že ako táto jasná perspektíva za ostatných 5 rokov na Balkáne e, bola umožnená a čo to prinieslo. V prvom rade to umožnilo to, a to sa potom v podstate aj v náväznosti na tú našu stratégiu pre Západný Balkán v roku 2000, e, vo februári roku 2018 ukotvilo. Bolo to súčasťou našej politiky, že nová členská krajina sa môže stať členom iba vtedy, ak sa všetky bilaterálne konflikty ešte pred týmto členstvom ukončia. A to vlastne umožnilo tú situáciu, hovorili sme o tom, že vlastne napríklad Severné Macedónsko, ten 10 ročia dlhý konflikt, pokiaľ ide o názov s, s Gréckom ukončilo, takisto tu je dohoda s Bulharskom, napríklad aj to, že Kosovo a Čierna hora tie otvorené otázky ohľadne hraníc takisto vyriešili. To všetko sa umožnilo iba na základe toho, že sme tu mali túto jasnú európsku perspektívu. Takže od samého začiatku aj na základe toho berlínskeho procesu, ktorý začal v roku 2014, sme sa sústredili na regionálny rozvoj z patrič- v jednotlivých programoch. Dokonca by som povedal, že v západnom Balkáne zhruba ročne investujeme 1 miliardu eur a hovorím tu vedome o investíciách a nehovorím tu iba o nejakých grantoch a okrem teda iného aj preto, že ten berlínsky program, pokiaľ je o regionálnu spoluprácu, musí byť implementovaný a to v oblastiach konektivity, prepojenosť, a to sa teda týka v prvom rade oblasti, ktorá sa týka infraštruktúry, dopravy, ale aj energetiky a takisto oblasti digitálneho, aj pokiaľ ide o digitalizáciu, a tam sa nám podarilo mojej kolegyne Marie Gabriel napríklad vyrokovať roamingovú dohodu. Aby sme teda aspoň, pokiaľ ide o dátovú oblasť, mohli v tomto regióne dosiahnuť určité úspory, teda značné úspory. A to všetko v rámci berlínskeho procesu sme napríklad slúbili aj to, že až teda miliardu eur môžeme vyčleniť, pokiaľ ide investície do oblasti infraštruktúry. A to vlastne bude do konca roku 2020 aj tak. A pokiaľ ide o oblasť mládeže, tam sme boli takisto aktívni, tam sme podporovali iniciatívy, ktoré sa týkali regionálneho hospodárskeho priestoru. A to medzičasom viedlo k tomu, že interregionálny obchod medzi v období 2016 až 2018 narastolo 20 Predtým tam boli 10 ročia, treba to tak, takmer povedať, že v podstate nebolo tam žiadne zvýšenie sa obchodu medzi jednotlivými krajinami v regióne, ale tieto prvé formy spolupráce viedli nakoniec k takýmto konkrétnym výsledkom. Pokiaľ ide o poslednú oslaveň, e, oslavu, ktorú sme mali ohľadne berlínskeho procesu, e, mali sme e, možnosť vytvoriť tzv. zelenú agendu pre tento región. Takisto sme vytvorili aj formát, ktorý v podstate práve pokiaľ ide o tie pokiaľ ide o tie naše úradné návštevy, ktoré sme tam mali, nie to vždy bolo podporované zo strany našich partnerov, ale predsa len sa týmto vytvorila možnosť, že priamo v regióne sme mali predstaviteľov mediálneho sektoru, to znamená nielen novinárov, ale všetkých tých, ktorí v tejto oblasti pracujú, majú možnosť sa stretávať a vymeniať si názory, aby sa takýmto spôsobom podporila práca nezávislého novinárstva. Pokiaľ ide o investície v tomto regióne, tam sme takisto pôsobili stimulačným spôsobom a v roku 2016 sme vlastne poprvýkrát všetkých šéfov vlád a štátov v tomto regióne pozvali v, Sarajevu na, v Sarajeve na stretnutie. Bolo to vlastne vtedy niečo úplne nové dnes sa to považuje za niečo ako keby normálne, že sa pravidelne stretávajú a to už aj bez toho, že by sme boli pritom my. Je tam veľké množstvo bilaterálnych medzivládnych stretnutí a to všetko sa podarilo práve prostredníctvom našej podpory dosiahnuť. Pokiaľ ide o špecifické prístupy k jednotlivým krajinám, to poznáte, môžem spomenúť niektoré pikošky, ak to tak môžem podať Albánsko, tam bola justičná reforma, veľmi hĺbková. Myslím si, že pre celý západný Balkán to môže byť určitým príkladom. Takisto aj pokiaľ ide o Bosnu Hercegovinu, ako aj pokiaľ ide o Kosovo. Tam máme dohodu o asociácii, ktoré sa nám podarilo uzatvoriť. Pokiaľ ide o Bosnu Hercegovinu, tam sa umožnilo po rokovaniach to, že vlastne boli zodpo- dal sa zodpovedať ten náš dotazník, ktorý je v podstate takou prípravou pre ďalší krok v tom možnom predstupovom procese, ale spomínam to práve preto, aby sme vôbec mohli reagovať, na, aby sa vôbec tieto otázky mohli zodpovedať, musel byť vytvorený tzv. koordinačný mechanizmus na to, aby tá krajina mohla jednomyselne reagovať na tieto otázky, to sa nám podarilo a ja to považujem ako mimoriadný pokrok pokiaľ ide o Čiernu horu, ako aj v Severnom Macedónsku. E, v Severnom Macedónsku sme tesne pred uzatvorením tohto, a to aj kvôli tomu, že práve pokiaľ ide o európsku perspektívu, je tu vstup do NATO a začali sme teda v tejto oblasti rozširovať tento dobrý príklad. Je to v podstate možnosť toho, že sme otvorili prvú kapitolu, ktorá viedla k veľkému boomu, pokiaľ ide o zahraničné investície. Takže toto je taký dlhý obsažený zoznam toho, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Istotne by ste teraz mohli povedať, čo sa nám nepodarilo. Nepodarilo sa toho veľa, to nespochybňujem, ale ja by som v podstate chcel povedať, že bez takýchto konkrétnych európskych pohľadov a tej európskej perspektívy by sa pravdepodobne asi nič z toho, čo som tu práve bol spomenul, nebolo, mo nebolo mohlo realizovať. A vidíme to vlastne aj v rámci tých prvých reakcií na základe toho, že tu nemáme v podstate tú zelenú, pokiaľ ide o Severné Macedónsko a Albánsko, vidíme v podstate, ako veľmi utrpel ten náš pákový efekt v týchto krajinách po tom, čo nebol odsúhlasený prístup týchto krajín Vidíme, ako to zapôsobilo negatívne, napríklad pokiaľ ide o rozhovory s Kosovom, pokiaľ ide o potrebné reformy a pokiaľ ide o určitú tvrdohlavosť v niektorých iných regiónoch. Pokiaľ ide o vytvorenie vlády Bosne a Hercegovine, poviem to celkom otvorene, práve prostredníctvom tohto nerozhodnutia sa v náš vplyv skutočne zmenšil alebo utrpel na ujme a ja si myslím, že táto naš, toto zlyhanie v podstate sa vníma vo všeobecnosti takto a dúfam, že sa to bude môcť revidovať v najbližšej budúcnosti, aby z toho nebol nejaký historicky chybný krok v budúcnosti. Ja som vždy hovoril a stojím si za tým, že ja zastav, že tí, ktorí hovoria, že pred ďalším rozšírením potrebuje prepracovanie, našich interných postupov, pravidel, ako my dospievame k rozhodnutiam. To je síce všetko v poriadku, ale všetko si vyžaduje určitý čas a všetko sa musí udiať paralelne, pretože keď na jednej strane urobíme iba tie interné reformy a až ak tieto sú ukončené, sa potom môžem venovať otázke možného rozšírenia, tak v podstate tieto krajiny majú perspektívu, ktorá mm, je rozšírená až na takých 30 rokov alebo na 30-ročné obdobie a podľa mňa toto v podstate nie je nejaká dôveryhodná perspektíva z našej strany. A pokiaľ ide o tú dôveryhodnosť, myslím, že táto utrpela najviac. Európa, ktorá sa z celosvetového hľadiska snaží tie úspechy a zmysluplnosť multilaterálnych dohôd vždy dodržiavať, kde v podstate my sme takou avantgardou, predvojom, príkladom, tak my takýmto našim nerozhodnutím alebo negatívnym rozhodnutím práve v tomto sektore sme veľmi utrpeli, pretože tá dôveryhodnosť, spolahlivosť je jedno z najhlavnejších výhod Európskej únie a v podstate tie naše sluby, ktoré sme predtým dali, ak sa teda splnia kritéria, alebo dokonca splnia v nadmer, nadmernej miere. My sme naše slovo nedodržali a preto dúfam, že skutočne v najbližšom čase nastane korektúra. Chcel by som však povedať, že predsa len väčšina členských štátov predsa len vníma to, že by sa malo dať pozitívne rozhodnutie. Takže takto vyzerá tá situácia. Musíme dávať pozor, aby nevzniklo nejaké vákum, pretože vždy sa nejaké vákum zaplní a musíme sa snažiť o to, ako naložiť s touto situáciou, aby tie diskusie a dialog s kritickými členskými krajinami prebiehal nezávisle od toho, že aj naďalej sa budeme musieť sústrediť na hospodársky rozvoj regióna, ktorý v tomto ohľade musíme podporovať, pretože pokiaľ ide o hospodársky rozvoj, s tým ide ruka v ruke aj otázka právneho štátu. A to sú vlastne dva hlavné ciele, to znamená právnoštátny rozvoj a boj proti korupcii, ako aj hospodársky rozvoj. To je pre nás dôležité. A toto Mimochodom sú teda tie hlavné ciele, ktoré sme si v rámci východného susedstva stanovili a snažíme sa ich plniť a dúfame, že sa tomu budeme venovať aj v najbližšej budúcnosti. Istotne viete, že tu máme 10-ročné výročie tento rok tohto východného susedstva a myslím si, že potom, čo som čo nebolo celkom jasné od samého začiatku, akým spôsobom sa tá situácia bude vyvínať, myslím si, že pokiaľ ide o tie ciele, ktoré sme si stanovili do roku 2020, máme tu jasné e, momentálne obsahové smerovanie a toto vnímajú teda pozitívne aj naši partnery, aj to implementujú a momentálne teda pracujeme na tom, aby sme ďalej rozvinuli tú ďalšiu generáciu týchto cieľov, to znamená až v horizonte do roku 2030, veľa z toho, čo sme tu mali, v podstate musí byť teraz takto bez problémov pretavené do toho ďalšieho obdobia. Sú tu určité témy v jednotlivých členských krajinách a ja som ochotný, ak tu budú otázky na to reagovať pokiaľ ide o konkrétne krajiny. Pokiaľ ide o južné partnerstvo, tam tá situácia však vyzerá úplne inak. Zatiaľ, čo vo východnom partnerstve v podstate tá myšlienka e, toho budovania je určitým imperatívom. Pokiaľ ide o juh, tak tam sme ešte stále v oblasti krízového manažmentu, to je pre nás prioritné. Myslím si, že to sledujeme všetci každý deň. Tá situácia od Sýrie až teda úplne na západ, eh, až po Maroko, tu sú také výkyvy, raz sme hore, raz sme dole, dolu, ale ja by som si bol želal, aby sme v istých oblastiach možno boli dosiahli väčšiu stabilitu, Možno aj v rámci ďalšieho bodu budeme mať možnosť hovoriť trochu obširnejšie ohľadne Maroka, ale keď sa napríklad pozrieme na Tunisko, tak vidíme, že ako krehké sú tie demokratické štruktúry, napríklad pokiaľ ide o túto malú arabskú krajinu a musíme jednoducho aj v budúcnosti sa veľmi snažiť o to, aby sme tu boli podpornou silou. Takže toto je v takej skrátenej podobe moja informácia ohľadne súčasného stavu e, tej politiky susedstva vo, východ, v západnom Balkáne. Ďakujem pekne. Komisár Hahn, vielen Dank. Ďakujem veľmi. Ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem pekne za vaše slova. Je dobré, že ste nás informovali predovšetkým, pokiaľ ide o tie e, úspechy, ktoré tam máme za ostatných 5 rokov, ale poukázali ste aj na to, kde sú určité ťažkosti a kde došlo k sklamaniam a pokiaľ ide o Severné Macedónsko a Albánsko, istotne to, čo ste povedali, väčšina z našich kolegov tu môže iba podporiť. Takže krátka informácia nielen pre vás, ale aj pre poslancov. Stretnutie koordinátorov našej skupiny sa včera konalo a prijali sme viaceré dôležité rozhodnutia všetci e, spravodajcovia, pokiaľ ide o krajiny východného, západného Balkánu, boli vymenovaní. Máme takisto aj tieňových spravodajcov, ktorí boli vymenovaní a v tomto volebnom období sme sa rozhodli na tom, že budeme mať 4 pracovné skupiny, pokiaľ ide o výbor pre zahraničné veci, pracovná skupina pre západný Balkán, pre východné susedstvo, pre južné susedstvo a jednu, pokiaľ ide o finančné nástroje. Takže v podstate pokiaľ ide o štruktúry, už môžeme začať pracovať a pustiť sa do práce. Ak teda súhlasíte, tak pravdepodobne nepotrebujeme až toľko času, pokiaľ ide o Maroko, možno 30-35 minút. Budeme mať teraz čas, pokiaľ ide o rozprávu. Vidím, že sa tu prihlásilo už veľké množstvo kolegov, takže navrhol by som to, aby sme dali riečníkom zhruba dve minúty, aby potom pán komisár mal možnosť na to aj obsažne reagovať a budeme postupovať zvyčajne teda podľa politických skupín a za EPP dostane slovo pani Kalniete. Pekne ďakujem. V rade by som rada poďakovala pánovi komisárovi Hánovi za výnimočne dobrú spoluprácu medzi skupinou EPP a vašou kanceláriou, vašim tímom moje vystúpenie bude e, veľmi emotívne. Ja som už aj v minulom volebnom období pracoval na tejto téme a naozaj sa cítim zahambená, keď si spomeniem, ako sme sa stretli s veľvyslancom Macedónska, Severného Macedónska a ja som mu vždy pohovorila, vyriešte otázku názvu. A potom, potom môžete začať rokovania s Úniou. To bol náš sľub vtedy a e, rana dôveryhodnosti Európsku, pre Európsku úniu je obrovská. Teraz by sme mali nastojiť na tom, aby sme v procese pokračovali. Všetky nádeje Albánska, ak budú všetky nádeje a Severného Macedónska potlačené, tak to bude katastrofa. Keď sa bude, keď sa bude konať summit počas chorvátskeho predsedníctva s týmito krajinami, tak musíme byť pripravení. Potrebujeme to my ako Európa a je to zásadné aj pre budúcnosť regiónu a aj pre vplyv Európy v tomto regióne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Sandra, Tonino chcela. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, ďakujem, že ste dnes medzi nás prišli. Už počas minulého mandátu sme začali pracovať na tejto problematike. My vieme, my vieme presne, o čom je to, že sa Európska únia nechce rozšíriť ešte v rámci tohto mandátu, ale um, tá stratégia rozšírenia bola určite niečím, čo sme privítali, ale ako ukázal summit v Sofii, nie, nie každý zdieľa to isté náčenie. Naši partneri v týchto krajinách investovali veľa, snažili sa. Máme tu, máme tu dohodu z Prespa, ale spomeniem aj dohodu o liberalizácii víz e, s Albánskom, ale bohužiaľ my sme nereagovali tak, ako sme mali. Dúfajme, dúfajme, že budúcnosť prinesie lepšie výsledky a dúfajme v pozitívny záver samitu, e, ktorý bude budúci rok po Chorvátsku. Vy ste hovorili, že ak Európa nebude exportovať stabilitu, tak to prinesie nestabilitu do tohto regiónu. Vzhľadom na vašu skúsenosť, ako vnímate vy budúcnosť rozšírenia? Bude pripravená nová metodika rozširovania a bude sa táto prípadná nová metodika uplatňovať aj na nové krajiny, ktoré už rokujú o pristúpení, ako napríklad Srbsko a Čierna hora. A ktor, aká je, ako vyzerá podľa vás tá najväčšia výzva v spojitosti s budúcnosťou rozširovania? Ďakujem veľmi pekne, pani Luazo. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme veľmi pekne, pán komisár, za vaše vyčerpávajúce vystúpenie ohľadom eh, postupu rozširovania. Ja by som sa vás chcela opýtať, keďže sme si vypočuli všetky tie úspechy, ale bohužiaľ dejú sa aj eh, iné veci, ktoré sú menej šťastné. Chcem sa opýtať na Srbsko. Vy ste to načrtli. Srbsko už otvorilo prístupové eh, rokovania, konkrétne jedna kapitola, spomenuli ste to, takže ja sa chcem opýtať, eh, aký môže byť náš eh, vplyv mm, a ako je to s vplyvom Ruska na Srbsko. Dialóg s Kosovom sa zlepšil a pokiaľ ide o ľudské práva a právny štát, je to tam podchytené a čo by sme mali robiť aby e, tomu tak e, bolo, e, pretože naozaj si to prajeme a myslíme si, že postup rozširovania by ich mal podporiť. Vy ste taktiež hovorili o tom, že mali by sme nejakým spôsobom možno revidovať celý tento postup rozširovania, takže chcem sa opýtať, kedy komisia predstaví návrh nového prístupového procesu a v prípade, že ten súčasný postup nie je postačujúci. No a Okrem toho ešte partnerstvo s krajinami na juhu Stredomoria. Hovorili ste o viacerých krízach, hovorili ste o Tunisku, o tom, že v budúcnosti musíme podporovať aj tieto krajiny. Ja asi myslím, a prepačte mi, pán komisár, myslím si, že to je nepostačujúce. Máme tu krajiny Magrebu a videli sme, aké, aká bola situácia a pokiaľ ide o celý ten demokratický postup, má to vplyv aj na EÚ, takže mali by sme hľadať nejaké ďalšie možnosti. Musíme túto vec preskúmať veľmi detailne aj s vašim nástupcom. Ďakujem pekne, pán komisár. Pekne ďakujem za zelených. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pán komisár. Ja by som sa ešte rada vrátila. Vy ste hovoril o e, zničenej dôvere, hovorili ste o podpore regionálneho rozvoja, hospodárskeho rozvoja, hovorili ste o tom, že nám tu vzniká vákum. Chcela by som sa k tomu vrátiť. E, ko- Otázka Srbska a Kosova závisí teda od toho, do akej miery tento dialog dokážeme urýchliť a teda realizovať, pretože momentálne to úplne ustalo. Mňa by zaujímalo trochu vaše hodnotenie toho, ako to vlastne vidíte, pokiaľ ide o srbskú alebo kosovskú stranu, ako by sa to dalo trochu urýchliť, práve pokiaľ ide o ten pohľad Európskej únie, ako by to malo vyzerať, tie najbližšie kroky, ktoré musíme urobiť. ako pozorovateľka volie v Kosove som opakovane počúvala, že my vo viacerých oblastiach v podstate práve pokiaľ ide o vnútropolitickú situáciu sme na, naložili príliš jemne, že boji, pokiaľ ide o korupciu, nie, máme, nemáme dôveryhodnosť. Pokiaľ ide o otázku našich krokov v oblasti právneho štátu, takisto sme neurobili dosť. A pokiaľ ide o tlak na súčasnú e, štátnu elitu, pokiaľ ide o korupciu, že sme netlačili dosť, takže sú tu viacerí ďalší hráči v trhu. Vidíme, tu máme Amerikáno, Američanov, Rusov, Katarsk, krajiny z Blízkeho východu. To znamená, mňa by zaujímalo, že akým spôsobom vy na to chcete zareagovať. Napríklad včera sme boli v kontakte so srbskými poslancami a ja som bola veľmi pozitívne prekvapená z toho, že ako západne a ako dobre naladení, ako skutočne oni sa už vnímali ako súčasť Európskej únie, boli pri, pri, porizvaní aj zo strany NATO, ale napriek tomu nás informovali o tom, že tam je ruská propaganda, ruský vplyv a chceli tomu čeliť. Takže je to zaujímavé. Takže podľa mňa by zaujímalo, či je tu nejaký program, proces zo strany Európskej únie, akým spôsobom my v Srbsku, v Srbsku chceme bojovať proti tomuto ruskému vplyvu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ďalšie politické frakcie nepožiadali o slovo. Ide, nech sa páči. Pán Mariani. I... Mm, ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, ja som vás počul, že ste viackrát použili slovo historický omyl. Takto to vnímate, máte na to právo, ale je to aj fakt, že je to normálne fungovanie inštitúcií EÚ, teda aspoň v súčasnosti. A za svoju politickú skupinu môžem povedať, e, že toto pripomína že sme úniou zvrchovaných štátov, ktoré sa môžu vyjadriť a na niektoré veci povedať nie, pokiaľ ide o e, témy a tam, kde sa musí e, rešpektovať jednomyselnosť. Keď hovoríte o balkánskych e, krajinách, ja sa teším, že to stanovisko, ktoré obhajuje aj pán Macron, obhajuje aj mm, naše národné zhromaždenie. To znamená, že jedného dňa by sme museli načrtnúť túto otázku, kam smeruje Európa. Môžeme do nekonečna rozširovať EÚ bez toho, aby sme stanovili jasný definitívny rámec Takže mám niekoľko otázok. Prvá vec, eh, Turecko. Dokedy eh, sa budeme eh, trápiť s týmito vyjednávaniami a nie je už najvyšší časť ukončiť tieto prístupové rokovania. Jednoducho tolerovali sme veci, ktoré by sme netolerovali v žiadnom inom štáte. Mali sme tu vyhrážanie, pokiaľ ide o migráciu, ofenzíva Kurdov a naďalej vyjednávame. Ďalej Kosovo, vy ste hovorili o, o prvej kapitole so Srbskom, že má uznať nezávislosť Kosova, ale 5 členských štátov ešte stále e, toto neuznáva. Takže e, akým spôsobom my môžeme stanovať takéto požiadavky na Srbsko, keď e, my toto sami neplníme? No a potom ešte posledná vec, pokiaľ ide o Kosovo, možno som to nezachytil, ale máme tu uh, vládne e, sily e, z Kosova, ktoré e, ilegálne vstúpili do Srbska a tým pádom to narušuje štatút kandidátskej krajiny. Mariani. Veľmi pekne ďakujem, pán Mariani. Rád by som sa k tomu vyjadril, ale nie, dnes len predsedám zasadnutiu, ale dokázala by som sa vyjadriť k viacerým veciam. EKR tu zastúpené dnes nie je. GUE, želá si niekto vystúpiť? Nie, dobre. Takže ideme k druhému kolu. Pán Galer za EPP. Uh, Ďakujem pekne, pán komisár, aj za vašu doterajšiu prácu. Želám vám všetko dobré v ďalšej oblasti, ktoré sa budete venovať. Zdieľam váš pohľad na Západný Balkán, ako ste to zhodnotili. A tieto krajiny v podstate môžeme vytrhnúť z rúk pána Putina a Erdogana iba vtedy, ak budeme dôslednejší. Nemôžeme ich nechať osamotených, pretože inak budú v rukách týchto dvoch. Myslím si, že sú tu možnosti, ktoré sa dajú realizovať paralelne a my, pokiaľ ide o Chorvátsko, keď sa začali rokovania, to bolo v roku 2005 a 8 rokov neskôr teda pristúpili do ďalšej fázy, takže tu sa teraz nemôže vzbudzovať taký dojem, že jednoducho teraz zrazu tu niekto už musí z, dňa, z večera na ráno byť pripravený. A pokiaľ ide o to východné partnerstvo, Istotne viete, že v rámci tých šiestich krajín východného partnerstva sú tu tra, tri krajiny, ktoré majú ambicióznu agendu s nami, Moldavsko, Ukrajina a Gruzínsko, takže moja otázka je, že do akej miery môžeme v týchto oblastiach tie súčasné programy v rámci Európskej únie do istej miery uplatniť aj na tieto krajiny, aby z toho mohli profitovať, aby sa trochu viac na nás aby sa k nám priblížili, pokiaľ ide o tie témy týkajúce sa našej spolupráci. Avšak je tu otázka, či by sme napríklad nemohli tú blízkosť podporiť tým, že by sme odstránili roamingové poplatky. To by možno boli určité signály, ktoré by, myslím, oboj strane boli prospešné, predovšetkým pre tých používateľov roamingu. Takže ďakujem pekne ešte raz a všetko dobre želám. Ďakujem pekne, pán Galer, za SND. Teraz dostane slovo pán Arakovač. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. V prítomnosti dvoch diktátorov, pána er- Erdogana a pán Alieva, pána Alieva, maďarský premiér vyhlásil, že ak sa nám podarí získať e, portfólio rozšírenia susedstva, tak e, vám budeme k službám s radosťou a e, bude nám cťou naplniť vaše ciele. Ja sa pýtam teraz e, ohľadne politiky, rozširovania a rozširovania, rozširovania konkrétneho portfólia. Myslíte si, že Maďarsko by malo získať toto portfólio? Um, a že takýmto e, spôsobom budeme prispievať k agresii Turecka v severnej Sýrii. Nie, niektoré z dnešných otázok, hovorí pán predseda, uh, Eh, bude možno položiť kandidátovi potom eh, počas vypočutia. Eh, pán Hán je zodpovedný za všetky aspekty maďarskej politiky. Pán Kučuk za ja e. ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás napriek Eh, obrovskej podpore, obrovskej väčšine členských štátov, ktoré podporili rozšírenie, Európska rada neschválila otvorenie prístupových rokovaní. Po rozhodnutí rady ste uviedli, nemali by sme obviňovať nikoho zo zlyhania, ale určite to nebol eh, moment slávy pre Európu. A ja hovorím, že každé ďalšie, každý ďalší odklad poškodí dôveryhodnosť Európskej únie. Euró- počúvame, že Európska únia by mala byť reformovaná. Ja nie som proti reformám, ale e, je tu otázka, e, ako postupovať, ako bude vyzerať časová línia. Či takáto, či takáto, e, či takáto reforma um, bude efektívna, alebo ako by vôbec mala vyzerať. Môžete nám tomu niečo povedať? Ďakujem, pán Kúčuk, ďakujem za zelený. Pani Strik, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja ďakujem pánovi Hánovi za odvedenú prácu na politike susedstva a rozširovania. Ja plne zdieľam vašu analýzu eh, rozhodnutia o nerozhodnutí a Určite takéto rozhodnutie bolo veľkou ranou pre vlády, pre občanov v tomto regióne a musíme sa e, samozrejme logicky pýtať, čo to bude pre región znamenať. Ja sa preto pýtam, čo možno urobiť, než dôjde k prijatiu nového rozhodnutia, aby sme trošku zachovali aj ten aj toho pozitívneho ducha, aby sme povzbudili občanov regiónu, e, aby sme, aby sme im dali určitú nádej, aby mali pocit, že my sme tu, že ich podporujeme. Ja viem, že v Srbsku budú voľby, prepačte, v Severnom Macedónsku. Viete, ehm, respektíve, ako to vnímate vy, ako, ako vnímate vy dosah, ktorý to môže mať na nadchádzajúce obdobie? Máte pocit, že, ten, že, ten, že to rozhodnutie bude mať dosah aj na iné krajiny regiónu? Rozhodnutie nevstupovať do rokovaní pochopiteľne boli tých, tých diskusí o prepojení Albánska a Severného Macedónska bolo veľa. Ako to vnímate vy? Mm, aký je váš pohľad na celú situáciu? A prebiehajú v súčasnosti nejaké rokovania? Ďakujem veľmi pekne. Tretie kolo za EPP, pán Kabilius. Pán predseda, pán komisár. Ďakujem, za, ďakujem vám veľmi pekne za odvedenú prácu. E, pochopiteľne radi by sme boli svetkami aj väčšieho pokroku pri rozširovaní, ale možno, že ako budúci komisár pre rozpočet nezabudnete na vaše predchádzajúce e, portfólio a e, na to, že zdroje by mali prúdiť aj e, týmto smerom. Mm, hovorili ste o tom, že by sme, mali, že by sme nemali exportovať nestabilitu a nemusím, nemusím pripomínať, že stabilita v regióne je nesmierne dôležitá. Po tom rozhodnutí Európskej rady e, je tu istá kríza rozširovania. Na jednej, na jednej strane e, to v nás vyvoláva nervozitu, hlavne toho, čo príde a na druhej strane, ak sa pozrieme na európsku históriu, tak vidíme, že kríza môže priniesť aj určitý prínos. Musíme sa pozrieť na to, aké kroky teraz musíme urobiť na to, aby bola politika rozširovania úspešná, efektívna. Môžete nám k tomu niečo povedať? Čo by ste navrhli vy? na budúcemu komisárovi, ako by mala vyzerať politika rozširovania, ako ju, ako ju reorganizovať, aby sme sa vyhli e, situáciám, že zrazu krajiny e, začnú blokovať celý proces, proces, ktorý už začal. A Michael Galler sa pýtal na to, e, čo možno urobiť e, preto, aby sme dokázali roz, rozlíšiť jednotlivé krajiny, aby sme rozlíšili tých, ktorí sú povedzme viac popredí. Mm, možno, že stratégia e, takých trojíc alebo trioby mohla byť tou dobrou stratégiou, ako rozlišovať medzi jednotlivými e, krajmi. Pani Santos? Obrigada, Sr. Presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem poblahoželať pánovi komisárovi eh, za jeho vykonanú prácu a chcem mu popriať taktiež všetko dobre do budúcna. Mám jednu otázku, ktorá sa eh, týka eh, nepriatia rozhodnutia rady. Mali sme tu veľké nádeje v Albánsko a Severné Macedónsko, pokiaľ ide o prístupový proces. Viete, že toto sa neudeje z večera do rána a ešte predtým musia byť vykonané rôzne reformy, musí prebehnúť dialog a toto je zdlhavé. Pán komisár hovoril o vynaloženom úsilí za posledné roky. Ale e, zdá sa, že to je nepostačujúce, pretože keď dôjde e, k e, takémuto skrachovaniu rokovaní, tak tým pádom sa podkope aj dôvera týchto občanov v Európsku úniu. Takže chcem sa opýtať, ako môžeme vyriešiť túto patovú situáciu? Aké odpovede prinesieme týmto našim spoluobčanom? niektorých krajinách prebehli veľmi bolestivé reformy, aj pokiaľ ide o sociálnu stánku, sociálnu súdržnosť. Takže ja sa chcem opýtať a, a teda aj správne pochopiť, či budeme ďalej postupovať v tomto e, zmysle. Bude tu zámer e, udržať si celý tento e, postup, alebo možno uprednostníme iba jednu krajinu. Za posledné dni a potom ako vystúpili viacerí politickí aktéry, mám pocit, že obidve tieto krajiny boli trochu odsunuté nabok. Máme tu určité prázdne miesta v rámci politiky a tam, a kde EÚ nebude konať, nás možno prebehnú, prebehnú iní aktéry. Veľmi pekne ďakujem za Renew, pán Veta. Merci, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujeme, že ste prispeli k našej diskusii. Ak mi dovolíte, mám jednu pripomienku. A bude to v podstate aj otázka je možné mm, venovať sa otázkam rozšírenia EÚ bez toho, aby sme sa venovali otázke, ktorá je tiež veľmi dôležitá a dramatická, konkrétne stavu našej únie. E, sme si všetci plne vedomi, ako tu sedíme, že Severné Macedónsko, prípadne aj Albánsko, môžu mať ďalšie ťažkosti vzhľadom na nedávne rozhodnutia. Ale uvedomujeme si všetky tie naše politické ťažkosti, s ktorými sa stretávame my v našich hlavných mestách v Ríme, Berlíne, Paríži. Uvedem iba tieto tri. Pýtam sa ešte raz, pán komisár, sme schopní venovať sa otázkam rozšírenia bez toho, aby sme sa venovali stavu našej únie? Ďakujem. Ďakujem. Kolegovia, máme ešte štyroch rečníkov na zozname. Poprosím vás o stručnosť. Potom následne pán Hán bude mať 10 až 15 minút na reakciu. Pán Aleksandrov. Уважаеми господин комисар, sledil som váš... Veľmi pekne ďakujem. Sledoval som vašu prácu v prípade Severného Macedónska a dnes tu v miestnosti môžem potvrdiť, že ste boli vynikajúcim zástupcom Európskej únii v tejto krajine obrovským dielom ste prispeli k budovaniu dôveru, k budovaniu dôvery medzi e, občanmi Severného Macedónska. Potom, pokiaľ ide o to, čo uviedli moji kolegovia. Nuž ja môžem povedať, že ak Európa ak nekoná Európa, tak to prázdno vyplní Rusko a to nám potvrdila už aj história. Konkrétna e, krajina začne konkrétna krajina sa potom začne zaoberať protieurópskou politikou a e, ja mám teda na mysli e, Napríklad Srbsko teraz e, tvrdí, alebo teda hovorí sa, že Srbsko je akýmsi satelitom na Balkáne, e, posilňuje svoju spoluprácu ekonomickú aj vojenskú s Ruskom. Kde sú európske hranice? Európske hranice e, sú tam, kde sa rešpektujú základné práva, kde sa rešpektujú princípy právneho štátu a Európa e, a Rusko teraz nepatrí do európskych hraníc napriek priateľstvu Francúzska a Ruska. Um, Severné Macedónsko, Albánsko a dúfajme, že aj Srbsko a Kosovo sa usilujú o dosahovanie európskych hodnot. Bulharsko um, potvrdzuje bezvýhradnú podporu krajinám a regiónu, čiže Severnú Macedónsku a Albánsku. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší kolega, predseda podvýboru, predsedkynia podvýboru. Uh, Ďakujem pekne. Ja zdieľam to, čo povedala Natali Luazo. My sme sa nevenovali dostatočne otázke eh, južného partnerstva. Viete, že v rámci nášho parlamentu eh, sme odhlasovali uznesenie k Egyptu, k situácii v Egypte. Egypt je veľmi dôležitým partnerom eh, v magrebskom regióne. Takže ja mám dve otázky. V prvom rade došlo k e, zmrazeniu určitého partnerstva s Egyptom. Môžete nám k tomu povedať viac? Bolo to opätovne e, zablokované zo strany komisie, alebo e, sa to spustilo? A taktiež, aké opatrenia boli prijaté na komisii, pokiaľ ide o to, že Egypt nerešpektuje embargo zbraní z Líbii. Chcem sa opýtať, aké, aké je stanovisko komisie v tomto. Ďakujem pekne, Maria pán Simučievič. Ďakujem, vážený pán komisár. Ukážem vám niečo. Nech... Chcem vám ukázať. túto tašku som dostal v roku 2003 v Soluni. A nosím ju ako svoj ako, ako svoju osobnú nádej v prísľub Európskej únie balkánským krajinám. A síce, že dostojíme svojim sľubom e, tomuto regiónu. A dovolte mi spýtať sa jednu vec. Jeden z našich východných e, susedov, um, mám na mysli Bielorusko, ako vnímate vy túto krajinu a môžete nám pomôcť, povedať? Ďakujem veľmi pekne. Nakoniec pán Navridis. Ďakujem pekne, pán Han, za predchádzajúce legislatívne obdobie. Ja som nevždy s vami súhlasil, bol som možno trochu e, sklamaný, ale dnes ste tu e, posledný krát pred nami, aby ste sa venovali e, téme rozširovania EÚ. A môžem povedať niečo, čo bolo možno takým odvážnym vyhlásením, keď eh, sme si kládli eh, otázky po tom, ako došlo k eh, puču v Turecku a mali sme tam desiatky tisíce mien na zoznamoch, ktoré vypracoval Erdogan a vieme, čo sa tam stalo. Takže teraz sa chcem opýtať na niečo iné. Máme tu špecifickú situáciu s Tureckom na jednej strane oficiálne ide o kandidátskú krajinu a na e, druhej e, strane e, tu máme ďalšiu situáciu. Nedávno aj rada povedala, že stanovisko a prístup Turecka, pokiaľ ide o Cyprus, nie je teda dodržiavaná, je potrebné pristúpiť k sankciám. A keď sa teda pozrieme na Balkán, tak všetci chceme urýchliť reformy, chceme tam zmierniť vplyv Ruska, ale Rusko nie je člen EÚ. Takže na to, aby sme ich možno trochu pozastavili, tak e, jednoducho musíme si uvedomiť, e, že ide o dôležitého partnera a opäť je to prepojené aj s Tureckom. Takže chcem sa opýtať, čo si o tomto myslíte, ako to vnímate a chcem sa vám aj e, poďakovať za vašu vykonanú prácu pre EÚ. Pekne ďakujem, vážení kolegovia, za vaše pripomienky, položené otázky Tých otázok je pomerne dosť. Navrhujem, pán komisár, 10-15 minút na odpovede, vážení kolegovia, ale musím vás poprosiť, aby, aby ste aby ste nekladli toľko otázok, respektíve nemôžeme zorganizovať podobne obširnú diskusiu aj k Maroku. Takže Johannes, nech sa ti páči 15 minút. Ďakujem pekne. Možno by o jednotlivých témach sme potrebovali špecifické diskusie, či už ide o južné susedstvo. Ja si myslím, že momentálne je centrálnou témou Západný Balkán, ale predsa len budem sa tým jednotlivým otázkam venovať, aj keď sú nad rámec Západného Balkánu. Principiálne, pokiaľ ide o Západný Balkán, pripomeniem to, že malo by byť jasné, že tieto, týchto 6 krajín, ktoré vlastne momentálne sú obkolesené európskymi členskými štátmi podľa článku 49 vlastne majú nárok na ožiadanie členstva v Európskej únii. A myslím si, že tomuto potom treba pristupovať solidne a seriózne. A niektorí rečníci tu jasne povedali, že ak sa pozrieme na Tesaloniky, tak v podstate niekedy trvalo celé 10 ročia, že sme tu mali slúb zo strany všetkých, že tieto krajiny majú perspektívu. A ide tu teraz skutočne o tú našu dôveryhodnosť. Či, ak dôjde k nalámanie chleba, či skutočne my tie naše sluby splníme, alebo nie. A tu v súčasnosti, musíme to aj seba kriticky povedať, máme problém s dôveryhodnosťou, pretože pokiaľ ide o Severné Macedónsko a Albánsko, my sme pripravili konkrétne podmienky s tým, že ak sa tieto podmienky splnia, tak začnú rokovania o vstupe. A tieto podmienky boli stanovené jednomyselne zo strany všetkých členských štátov. Tu nejde o to, že by si komisia vymyslela svoje podmienky sama a potom ich nanútila partnerským krajinám. Je to jednoducho výsledok obsažných početných konzultácií z 28 členských štátov s tým konkrétnym partnerom. To znamená, tu sa nič na niekomu nevnúcuje a bolo to vyrokované a bolo to takto uzhodnuté a podporené zo strany všetkých. Mali sme tu komplexné hodnotenie, množstvo diskusí, všetko prebiehalo transparentne. A tieto krajiny, ak tieto podmienky splnia, tak jednoducho by malo byť samozrejmosťou, že potom zareagujeme pozitívne a začnú sa rokovania. Ja by som teda podporil iba tých, ktorí povedali a poukázali na to, že začiatok tých rokovaní a tzv. zelená, zelená to neznamená, že tie rokovania hneď začnú. Tie rokovania sa najprv musia pripraviť. To znamená, medzi tou zelenou a otvorením prvej rokovacej kapitoly zasa uplynú mesiace a otvorenie prvej kapitoly podľa súčasných pravidel si takisto vyžaduje jednomyselné rozhodnutie všetkých členských krajín. Takže tá zelená by skutočne bola bývala takým signálom, signálom, aby sme sa pohli smerom k ďalšiemu kroku, aby sme uznali tie doterajšie snahy. A otázka je, že čo to znamená pre ďalšie krajiny. Ja si myslím, že v tých úvodných slovách som to povedal dosť jasne, ale zopakujem to rád. Videli sme, ako, bolo, ako bola dohoda prijatá prespäť dohoda, aký pozitívny vplyv to malo, pokiaľ ide o záležitosti, ktoré ja označujem takou pozitívnou žiarlivosťou. Viedlo to jednoducho vtedy k tomu, že ten dialog medzi Srbskom a Kosovom dostalo ako keby novú energiu pretože jednoducho nechceli, nechceli zostať bokom, keď videli, že ďalší dospeli k takýmto výsledkom. Aj v iných krajinách regiónu to niečo dosiahlo, pretože nikto nechce zostať bokom. Takže každý pozitívny krok smerom k európskej integrácii pre jednu krajinu je vlastne niečím, čo za sebou prináša pozitívne reakcie pri v druhých krajinách. A potom na druhej strane, ak my neurobíme to, čo slúbime, tak vlastne náš vplyv utrpí, aj pokiaľ ide o ďalšie krajiny. A pýtali ste sa ma napríklad, bola tu otázka ohľadne toho signálu, dialogu medzi Kosovom a Srbskom. Ja vám otvorene poviem, pokiaľ ide o perspektívu Srbska, tento dialog so snahou nejakého pozitívneho výsledku, že by sme teda nakoniec mali určité dohody medzi týmito dvomi krajinami. Bude to mať zmysel iba vtedy, ak to bude na konci tá európska perspektíva, aj z pohľadu Kosova. Ja pozitívne vnímam ten ďalší politický vývoj v tejto krajine. Dúfam, že tam čoskoro budeme mať vládu vládu, ktorá by sa skutočne koncentrovala na to, aby sa riešili aj otázky nedostatkov v oblasti právneho štátu. Ale treba povedať, ten hlavný systém, stimul, to lákadlo, to je práve tá európska perspektíva. Samozrejme, právom o tom veľa hovoríme. Aj v tých krajinách samotných sa to hovorí, že všetky tie reformy, ktoré sme my ako Európska únia chceli a očakávali. To je jednoducho predovšetkým na prospech občanov a občianiek. Nede tu o to, aby tie krajiny, tak ako tu sedíme, nás potešovali alebo uspokojovali. Ide tu jednoducho o to, aby sa zlepšili životné podmienky ľudí v tomto regióne. A je úplne jasné, že európska perspektíva je tou hlavnou hybnou silou. Ak môžem povedať, jeden z tých najväčších problémov v tomto regióne, momentálne sa to už týka aj členských krajín, je únik mozgov. Je to odchod mladých, dobre vzdelaných, angažovaných ľudí. Kedykoľvek majú príležitosť, idú jednoducho do iných častí Európy, predovšetkým časti Európskej únie. Ale nie s cieľom sa tam niečo naučiť a potom sa vrátiť ako je to napríklad v kontexte Erasmu. To je taká ideálna predstava, ktorú máme, ale ich cieľ je zostať v tých krajinách alebo možno stráviť aspoň teda dovolenku doma s rodičmi alebo poslať im nejaké peniaze. A toto nie je v našom záujme, aby sme v srdci Európy a západný Balkán nie je nejaký pred, predvoj Európy, to je jednoducho súčasť Európy my nemôžeme tam vzbudiť takú situáciu, že celá časť populácie alebo celé časti krajiny jednoducho sa vyľudnia a teda takýmto spôsobom aj v tomto kontexte vznikne určité vákum. To prináša zo sebou bezpečnostné riziká, ale neprináša to nejaký ďalší hospodársky sociálny rozvoj krajiny. A nemusíme si tu nič predstierať viacerí z tých, ktorí majú zodpovednosť v týchto krajinách nie sú presvedčení o tom, že tieto reformy sú potrebné. Oni potrebujú z našej strany tento tlak, ten tlak tej európskej perspektívy, pretože je to jednoducho želanie aj veľkej väčšiny obyvateľov, kraj, obyvateľov krajín v tomto regióne a chcú, aby tieto reformy boli čo možno najlepšie implementované. Ale ešte raz to zdôrazním, všetko to robia s tou perspektívou, ktorú ja nazývam európskou perspektívou. Takže bez toho, aby sme sa takto jasne tomu postavili, nebudeme môcť v tomto regióne mať jasný vplyv, ktorý by bol samozrejme na prospech ľudí a je to v našom vlastnom záujme. Viacere z tých otázok, ktoré ste tu vy nastolili, čo sa dá, čo má zmysel, čo sa nedá, ešte raz vám poviem, od tohto negatívneho rozhodnutia som bol v kontakte s predstaviteľmi Srbska, Kosova, teda so všetkými okrem Čiernej hory, som sa zhováral. A treba povedať, že jednoducho stratili tú, stratili jednoducho tú dynamiku. A že bude ťažké zasa vzbudiť tú dôveru a aj tie aj ten potenciál, ktorý sme tam mali, voľa kedy sme vlastne stratili. Pýtali ste sa ma na Srbsko a na ruský vplyv a na komunikáciu. Ja som to povedal aj prezidentovi tohto štátu. Sotva z vás niekto vie, že Srbsko robí viac vojenských cvičení s NATO ako s Ruskom, ale verejný dojem, ktorý je vedome prezentovaný z strany tejto krajiny, je pravým opakom. Takže každý musí prispieť k tomu, aby tu bola komunikácia s týmito krajinami, aj pokiaľ ide o dohodu jednotlivých členských štátov Európskej únie, pretože musíme urobiť všetko preto, aby Srbsko išla, išlo tým smerom, ako aj naša spoločná obranná politika. Na tej Všeobecnej rade sa nastolila nová téma, poviem to celkom otvorene. To, čo som teda doposiaľ počul, v podstate už v širšom slova zmysle existuje. Práve pokiaľ ide otázku právneho štátu, žiaden z týchto postupov, pred, e, postupov týkajúcich sa vstupu neznamenajú automaticky vstup do Európskej únie. Pokiaľ ide napríklad o Turecko, tam máme dohodu, že na ten záver je ešte otvorený. Máme tu aj tzv. doložku o vyváženosti, pokiaľ ide o možnosť prerušenia týchto predstupových rozhovorov. My sme to svojho času pohrozili aj Čiernej hore a toto vlastne postačilo na to, že sa zmobilizovala táto krajina trochu. To znamená, máme tu možnosti, a to už dnes, ktoré fungujú na to, aby sme patričným spôsobom zareagovali. Je to na nás, aby sme reagovali. Pokiaľ ide o, ďalší finančné, pokiaľ ide o ďalšie finančné obdobie, tak sme navrhli, že nebudeme stanovovať podmienky, ktoré sa týkajú prijatia peňazí na jednotlivé krajiny, ale skôr to budeme robiť tematicky v, ranom, v danom regióne, aby sme mohli postupovať flexibilnejšie a tú konkurenciu medzi tými krajinami trochu týmto spôsobom podporili, ale ak bude schválený môj nasledovník, treba povedať, že tieto témy sa vnímajú ako otvorené témy, nikto nie je dokonalý, všetko sa dá ešte zmeniť ale je dôležité uvedomiť si, či skutočne toto, táto téma bola prezentovaná skutočne vážne, alebo či to je niečo ako príčina, spomenuté ako príčina toho, prečo by tie predvstupové rokovania nemali byť otvorené. Ale to je už všetko z mojej strany, pokiaľ ide o východné partnerstvo. pokiaľ ide o Ukrajinu, Moldavsko a Gruzínsko, ja som tým krajinám to vždy opakoval. Máme tu dohodu asociácií o pričlenení a treba povedať, že všetky tieto tri krajiny v podstate začali tieto možnosti využívať a podľa môjho názoru by sme sa teraz mali sústrediť na to, aby tieto možnosti boli skutočne čo možno najviac využívané, čo by v podstate viedlo nakoniec k tomu, že hospodársky rozvoj aj naďalej by mal byť podporovaný. Vidíme nakoniec aj to, že objem obchodu týchto troch krajín s Európou značne narástol, predovšetkým z týchto troch krajín smerom do Európy, pretože stále viac idú cestou európskych štandardov. To je pozitívne, pretože všetky tri krajiny podstate predtým mali negatívnu obchodnú bilanciu, ale veci sa začali zlepšovať, ale predsa len sú tu aj ďalšie možnosti a práve na to by sme sa mali sústrediť, aj pokiaľ ide o inštitucionálne zastabilizovanie, pokiaľ ide o inštitucionálne pripojenie. Ja som vlastne o tej téme odstránenia roamingových poplatkov hovoril, nevedel som vtedy ešte, že čo sa tým vlastne spustilo, ale je dobré, že tá diskusia začala ale treba si uvedomiť, že u nás sa to podarilo po desiatich rokoch. Teraz sme na Balkáne urobili prvý krok. Čerpáme zo skúseností, akým spôsobom k tejto téme môžeme pristúpiť, ale tá výzva vlastne spočíva v tom, že spolupracujeme s firmami, ktoré sú zamerané na profit a my musíme nájsť prostriedky, akým spôsobom sa to dá docieliť, ale máte pravdu, je to cieľ, v celom tom regióne chceme odstrániť roamingové poplatky, ale hlavný cieľ je, aby sa znížili už teraz tie roamingové poplatky medzi tým regiónom a Európou. A pokiaľ ide o Bielorusko, myslím, to by si zaslúžilo špecifickú diskusiu. Tam by skôr bol cieľ vyriešiť priority partnerské, ale ja si myslím, že tu je to skôr problém tu je skôr problém na strane Litvy a nie Francúzska. A pokiaľ ide o Tunisko, my podporujeme túto krajinu, a to už viacero rokov. 300 miliónov, 300 miliónov eur dávame každý rok. Staráme sa o to, aby tieto peniaze boli zmysluplne využívané aktuálna politická situácia neprispeje k tomu, že by tieto výzvy sa zjednodušili. To nemení jednoducho nič na tom, že tejto krajine na ceste k demokratizácii chceme pomáhať. A to sa napríklad týka teda aj ďalšej krajiny Egyptu. Snažíme sa formou podpory, práve pokiaľ ide o podpory voči občianskej spoločnosti, ale aj parlamentu, chceme posilňovať parlamentnú prácu alebo napríklad aj sektorálna politika, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, to je aj v našom vlastnom záujme, takže snažíme sa špecificky pristupovať k tomu, uvedomujúci naše možnosti, ale aj limity. Vždy som hovoril, že Egypt je pri Turecku a Ukrajina je zasa najdôležitejším susedom Európskej únie, a to z viacerých dôvodov, nemusím to teraz časových dôvodov ďalej rozvádzať, ale predsa len sa chcem poďakovať za spoluprácu, predovšetkým poďakovať sa tým, ktorí za ostatných 5 rokov tu boli, pán predseda tu bol, pretože viacerí z vás aktívne v týchto regiónoch sa angažovali a pomáhali, aby sa veci v duchu toho, čo vždy hovorím, sa zastabilizovali trochu viac. Opúšťam tento úrad, dúfam, že o pár týždňov, ale srdcom a v svojich myšlienkach a možnosti angažovať sa aj v novej funkcii budem s týmto regiónom aj naďalej v kontakte. Ďakujem. Lieber Johannes Hahn. Drahý Johannes Hahn, potlesk to práve dokázal, že členovia výboru sú ti veľmi vďační za tvoju angažovanosť, ktorú si ostatných 5 rokov za každým preukázal. Bol si v istom duchu našim komisárom, pretože si prichádzal pravidelne do nášho výboru. Hovorilo sa tu o viacerých otázkach, Otázky sa budú však aj týkať jeho nasledovníka. Chcem vás uistiť, že Balkán a otázky Balkánu budeme aj naďalej prerokúvávať tu vo výbore. Ešte raz, Johannes Hahn, ďakujem pekne, môžeme teraz hneď prejsť k ďalšiemu bodu. Tento sa však koná za zatvorenými dverami, takže by som požiadal všetkých tých, ktorí tu nemajú byť, aby opustili miestnosť a tí, ktorí chcú opustiť miestnosť a musia opustiť miestnosť, aby to urobili čo možno najrychlejšie, bez toho, aby ste tu nejakým hlasným spôsobom rozhovormi narúšali to, čo sa tu deje.